Can we start the meeting? Dovolte, aby sme začali dnešné rokovanie. Ďakujem pekne, ďakujem, že ste prišli na toto zasadnutie. Musím povedať, že dnes e, máte k dispozícii tlmočenie vo všetkých jazykoch, dokonca aj po írsky môžete hovoriť. Nie, nie, po, gelsky, po írsky nemôžete. Dobre. Takže sme tu preto, aby sme zvolili predsedu výboru EMPL, výboru pre zamestnanosť a máme tu určitých uh, uh, členov tohto ustanovujúceho výboru ako náhradníkov za SAD. Pán Lahuturu nahrádza pani Dobrov. Pani Elina Kamflas Munos nahrádza Nils Fukosan možno e, pán Darling nahrádza pani Gurliany zatiaľ, kým nepríde. Alebo už prišla? OK, dobre. Takže ďakujem. A potom tu ešte máme pani Marie Pieverdring, ktorá nahrádza pani Jan Bondry. Potom tu máme takisto v mene Renew skupinu. Jodika nás nahrádza pani Radku Maxovu a v mene ID pán Andrea Karopov nahrádza pani Stefana Sambeli a pani Julie Lakšantoj nahrádza pani Franzia Met. A potom mám ešte ďalších dvoch. Pani Skitdal za EPP nahrádza pána Tomáča a možno v určitej fáze tohto stretnutia, keď pán Williams bude musieť odísť, tak ho nahradí za GUE pani Kuzmova. Takže vy, e, vyhlasujem toto stretnutie za začaté a samozrejme chcela by som vám ešte raz pripomenúť, že účelom tohto stretnutia je zostaviť predsedníctvo e, tým, že si zvolíme predsedu a štyroch podpredsedov podľa pravidla 2.1.3. A poradie volie bude také, že najprv si zvolíme predsedu a potom podpredsedov. Dobre. Takže teraz nastal ten okamih. Uh, e, na konštatáciu toho, že sme uznašania schopní, máme kvórum a na to, aby som vás vyzvala, aby ste predstavili kandidátov na predsedu. Pozerám sa, či niekto chce navrhnúť niekoho ako kandidáta či kandidátku na predsedu. Flixon. Ďakujem. Ako podpredseda EKR navrhujem kolega Sizleru, kolegu Šidlu eh, z viacerých dôvodov. Prvým je plné rešpektovanie demokratického fungovania nášho parlamentu a e, zastupujem skupinu, ktorá má 60 členov v zastúpení 15 národných delegácií a všetci podporujú túto kandidatúru a chcú vyjadriť v podstate podľa nášho pravidla uh, mm, mať tohto kandidáta, chceme ho nahradiť z iných dôvodov, pretože sa jedná o osobu, ktorá je veľmi vyťažená doma. Je to premiérka e, svojej krajiny a navyše e, zastáva aj špecifické funkcie. Získala najviac hlasov takmer pol milióna hlasov naposledy u nej doma a ja som úprimne presvedčený o tom, že ak by toto všetko nestačilo na podporu jej kandidatúry, tak tomu by som nerozumela. Preto za EKR a za celú delegáciu našej skupiny by som chcel teda navrhnúť, aby rôzne delegácie, ktoré sú tu prítomné, sa zamysleli nad týmto všetkým, a to veľmi kľudne, a mali by vyjadriť súhlas so slobodnou voľbou predsedu tohto výboru. Beata Šidlo. Then uh, it would be my question to ask uh, uh, the colleague. Takže musím sa opýtať kolegyne, pani Beaty Šidlo, či akceptuje túto nomináciu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Súhlasím s touto nomináciou. Je mi veľkou cťou e, zastupovať svoju frakciu. Ďakujem pekne. Um, the... Takže ak je tomu tak, tak máme nominát nomináciu a kandidát teda nominovaný kandidát akceptuje túto nomináciu, takže poďme hlasovať. A žiaľ, na tomto zariadení nie sú označené tie tlačítka, je tu veľa nových členov, takže asi by ste nám mali vysvetliť, čo máme kedy stlačiť, aby sme vedeli, kedy hlasujeme za, kedy proti, pretože to nie je označené takže môže sa stať, že tomu ľudia nebudú rozumieť a nebudú hlasovať tak, ako by chceli. Ďakujem pekne, pán Kaza, za túto otázku. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, ak hlasujeme tajne. Pani Bišop požiadala o slovo. Áno, príjemný večer prajem všetkým. Za SAD E, frakciu by som požiadala, aby sme hlasovali tajne a, a takisto súhlasím s tým, že by sa ten postup mal vysvetliť. Dobre, ďakujem. Pretože sú tu noví ľudia, tak e, to testujeme, pretože je pravda, že e, tie zariadenia hlasovacie nie sú nejak označené, aby to bolo jasné. dúfam, že každý má hlasovaciu kartu a vložili do zariadenia. Všetci ste vložili hlasovaciu kartu do zariadenia. Takže teraz to otestujeme. Taká je otázka. Bude to bez otázky? Na počasie alebo na niečo také? Dobre, takže jednoducho poviem, že ak stlačíte ľavé tlačidlo, tak ste za a lam, rozžiari sa to na zeleno. Dúfam, že to vidíte aj na vašich zariadeniach. Ak stlačíte ten, to tlačítko v strede, tak ste sa zdržali hlasovania. Je to biele. A ak chcete stlačiť červené tlačítko, tak hlasujete proti. Takže dúfam, že všetci ste si to už teraz nacvičili, vyskúšali. Vyskúšajte si to ešte raz. Zelené za, biele zdržal sa a červené proti. Všetci ste si to otestovali? Všetci tomu teda rozumieme, alebo potrebuje niekto pomoc? Ak nie, tak končíme testovacie hlasovanie a Poďme teraz hlasovať o návrhu e, v mene SAD zvoliť pani Beatu Šidlo e, za predsedničku výboru EMPL pre zamestnanosť. Hlasujme teraz. Je to modrý, pretože hlasujete tajne. Shit. Nikto nemá problém so zariadením? Takže. Ešte raz celé hlasovanie znova? OK, prepačte. Uh, bol tu nejaký problém, takže. Ukončili sme hlasovanie, teraz budeme hlasovať znova. Ak Volíme teda predsedničku výboru a Hlasujeme teraz. Takže poprosím vás, hlasujte. EPP má jedného navyše, pán Kasa. Ešte stále jedného navyše. Teraz to v poriadku, takže končím hlasovanie. A výsledok je takýto. 19 za, 34 proti a dvaja sa zdržali. Pán Kasa? Áno, ja navrhujem, pani predsednička, aby sme opäť odložili toto stretnutie, aby sme mali čas na nájdenie riešenia, pretože ak nie, tak v tejto situácii ostaneme v podstate takto v závoze a ja si myslím, že musíme nájsť riešenie. Chce sa niekto iný vyjadriť? Ďakujem pekne, pani predsednička. Toto je už po druhý krát, čo sa to udialo. Ja som novým poslancom, ale pre mňa zamestnanosť a sociálne záležitosti výbor pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, to je jeden z najdôležitejších výborov v celom Európskom parlamente. Ak to musíme odložiť na neskôr, aby sa ľudia mohli porozprávať za zatvorenými dvermi, fajn, ale poprosím o dve veci. Poprvé, aby sa to spravilo naozaj veľmi rýchlo, čas beží a potrebujeme vedieť. A druhá vec, poprosím vás, bez toho, aby, sa, aby no, sme nepredstavovali iba jedného kandidáta. Ak ste rozhodnutí hlasovať proti, tak majme skutočný zoznam kandidátov, aby sme si ich mohli pozrieť pred zasadnutím, aby sme sa pred zasadnutím mohli rozhodnúť. Všetko sa to tu deje za zatvorenými dverami a nie je to dobré pre našich voličov. Pani Bišov? Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja podporujem EPP, pretože ja si myslím, že bude veľmi dôležité, aby aj koordinátori e, sa mohli stretnúť a predložiť nejaký návrh a mohli sa zamyslieť nad nájdením dobrého riešenia, pretože e, o to nám ide všetkým tu prítomným, pokiaľ viem. Ďakujem pekne. Prepačte, musím si to nacvičiť. Pani Rafalska. V Polsku e, presadzujeme demokraciu a dneska sme odmietli jednu z najlepších kandidátiek nikto nepozná, e, v čom je dobrá, ale nikto nemôže ani poprieť, že by nebola dobrá. A ja si myslím, že dnes väčšina z nás počítala s tým, že jednoducho prebehne voľba predsedu. Všetci potrebujeme prestávku. Odmietli sme kandidátku, ktorá mala najväčšiu dôveru voličov 520 tisíc hlasov voličov v Polsku, to je jeden z najlepších volebných výsledkov eh, z volieb do Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že to, čo sa tu dnes udialo, je niečo zlé. A o, eh, zo zásady proporcionality vyplynulo, že naša politická frakcia EKR ako by teraz nemala právo rozhodovať o tom, kto bude predsedom tohto výboru. Potrebujeme naozaj prestávku. Okay, Mr. Pislow, ask for the floor. Ďakujem. Ja vítam iniciatívu pána Davida Kazu za EPP, v tom zmysle, že by sa odložila táto schôdza, aby sme to mohli prediskutovať. Chcel by som len povedať, že rešpektujeme všetky politické skupiny v tomto parlamente aj EKR. Myslíme si ale, že hodnoty sú niečím, o čom sa nediskutuje a my za EKR môžeme podporiť takého kandidáta, ktorý tieto príslušné hodnoty e, bude taktiež podporovať. Ďakujem. My zelenej taktiež podporujeme odloženie hlasovania a dúfame, že nájdeme spoločné riešenie. Pán ja, Ďakujem pekne. Chcem upozorniť na to, že v e, článku 213 rokovacieho poriadku sa uvádza, že všetky politické e, zastúpenia v parlamente, politické smery musia byť zastúpené aj vo výboroch. To nie je e, žiadne dobrovoľné nariadenie, to je kogentné, povinné niečo, takže by sme boli povďační, keby predsedníctvo zohľadnilo túto diverzitu politických názorov. Eh, Pani Šidlo sa hlási o slovo. Szanowni e, bardzo Vážení kolegovia, chcela by som e, sa srdečne poďakovať e, všetkým tým, ktorí ste mi dali dôveru. E, musela som sa teraz prihlásiť, pretože pred chvíľou jeden z členov nášho výboru povedal, že veľmi ochotne podporí toho z našej frakcie, e, kto si bude ctiť hodnoty a pre koho sú hodnoty dôležité. So smutkom som si vypočula tieto slova, pretože sa mi zdá, že človek, ktorý to povedal, ma nepozná nepozná e, príliš dobre. Nikdy sme spolu ani nehovorili. Som, myslím si, jednou z mála osôb v tejto sále, pre ktorú skutočné hodnoty, európske hodnoty, ktoré tvoria naše spoločenstvo, na ktorých stojí naše spoločenstvo, sú veľmi dôležité a vo svojej práci ako premiérka Poľskej republiky či ako pracovnička v mestskom zastupiteľstve alebo poslankyňa v našom poľskom sneme, alebo aj tu v Európskom parlamente, keď som mala e, čest zastupovať v rozprave e, našu krajinu Poľsko, e, som mala vždy na srdci predovšetkým tieto hodnoty. Musím povedať, že sa obávam, že tie hodnoty, ktoré sú natoľko dôležité pre Európanov, pre naše spoločenstvo, sú tu takto týmto spôsobom porušované. Dámy a páni, ehm, nehovorím sama za seba, hovorím najmä hlasom občanov našej krajiny. Hovorím hlasom davov, ktorý ktoré za mňa hlasovali. Hovorím za tých pol miliónov voličov, hovorím za všetkých, ktorí ocenili prácu mojej vlády, ktorú som riadila a ktorá pre mňa urobila veľa dobrého v ostatných rokoch. Keď sa dnes zamýšľame nad tým, prečo vládne v Európskej únii kríza a prečo je v Európskej únii toľko problémov pre Poliakov, treba povedať, je Európska únia veľmi dôležitá. Už pre nás je to určite spoločenstvo Ehm, a chceme, aby sa toto spoločenstvo e, rozvíjalo, aby spájalo a nie sa rozdeľovalo. Myslím si, že dnes po tomto hlasovaní si mnohí z vás musia položiť tieto otázky a zamyslieť sa nad tým, prečo sú v Európskej únii krízy. S ľahkosťou tu hovoríte o niekom, koho nepoznáte a hovoríte, že nectí hodnoty. Ďakujem. Pán Williamson sa slovo. Ďakujem. Chcel som povedať len toľko, že v mene GUE a NGL podporujeme odloženie tejto schôdzi, dokiaľ nenájdeme kandidáta, ktorý si získa väčšinu hlasov vo výbore a tým sa bude rešpektovať aj Deontov systém. OK. Eh. Dobre. Takže mnohí ako vidím, podporili ďalšie odloženie tejto schôdze. Myslím si, že asi nemusíme hlasovať s vyhnutím ruky. Takže ďakujem za to, že ste prišli. A schôdza. Chcete hlasovať? Dobre. Chceme tajné hlasovanie alebo nie? Nie. Dobre, takže kto je za to, aby sa odložila schôdza? Elektronicky chcete? Dobre, sekretariat to chce mať elektronicky. Takže, ktorí hlasujete za, hlasujete zelené tlačítko. Kto chce odložiť schôdzu, zelené tlačítko. Kto tu chce zostať, tak e, červené. Hlasovali všetci? Nie. Takže kto chce posunúť schôdzu, tak zelené tlačidlo, kto nie, tak červené. Hlasovali všetci? Dobre, už otváram hlasovanie. 45 členov výboru chce odložiť schôdzu, 8 je proti, takže ďakujem a budeme vás informovať ohľadom ďalších možností hlasovania.